E, na konzultáciu s výborom regionov o akčnom pláne pre mestskú mobilitu. A chcem dať o tom hlasovať e, menovite. Is... Otváram hlasovanie. Otváram menovité hlasovanie. Hlasovali všetci? Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A bolo to prijaté. Pani Estrela? pani predsednička, včera som si tu nechala moju hlasovaciu kartu. Keď som prišla, tak som zistila, že tu nie je a preto nemám kartu, aby som mohla hlasovať, ako by som mala. Prosím zodpovedných, aby zistili, kde odložili moju hlasovaciu kartu. Ďakujem. documents are always available uh, from the office. Uh, máte to k dispozícii z úradu, budeme musieť to takto riešiť cez úrad. What's happening with Mr. Crow? Uh, the next item is the vote under... Ďalší bod je hlasovanie o zjednodušenom postupe o správe pána Onestu a dávam um, slovo pánovi Crowleymu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nechcem to hlasovanie, len podľa rokovacieho poriadku pravidla 170 žiadam členov, aby sa odložilo hlasovanie o tomto nestovej správe, čo sa týka petičného procesu, pretože eh, túto vec teraz eh, rieši konferencia predsedov v kontexte eh, reformy poriadku sňovne a konferencia predsedov bude diskutovať o tých špecifických otázkach reformy, ktoré riešil Lenistová správa na zasadnutí 5. marca. Ja žiadam, aby hlasovanie o tejto správe bolo odložené do strasburského sedenia v druhom týždni marci, ak je to možné. Ja žiadam sňovne, aby to schválilo, ak je to možné. Ďakujem, pán Crowley. Ja um, buď dám slovo jednému eh, rečníkovi, ktorý je za to a druhému rečníkovi, ktorý je proti pána Mesta. Áno, pani predsednička, ak chceme byť presní, táto správa mení alebo spresňuje náš rokovací poriadok a ide tu o petície, ktoré dostáva náš petičný výbor, ako sú prijímané, ako dávame informácie tým, ktorí ich podali O mm, tom bolo hlasovanie vo výbore pre ústavné záležitosti. O tom nie je polemika. Avšak je tam jeden článok, e, ktorý sme sa dohodli, že ho spresníme a síce, že keď Lisabonská e, zmluva vstúpi do platnosti a ak vstúpi do platnosti, petície, e, nebudú, ktoré nebudú adresované parlamentu, ale Európskej komisii, tak ak tieto, komisie budú, ak tieto petície budú súvisieť s témou, ktorá vlastne sa týka nás alebo s nejakou petíciou, takže aj my to budeme riešiť. E, pre hypotetickú budúcnosť to môže pred, pred spôsobovať istý problém. Mne osobne by to ani tak nevadilo, ale bolo by poľutovania hodné, keby náš rokovací e, poriadok tým, že by sme tento bod neschválili, e, spôsobil v budúcnosti vážne problémy. To je všetko. Chce niekto iný ešte sa vysloviť za alebo proti tomuto návrhu na odloženie? Keď to tak nie je, tak e, môžeme dať o tom hlasovať. E, kto je za odloženie, prosím, hlasujte. Dobre, ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? je to jasne schválené, že to e, máme odložiť. Ďalší bod je e, hlasovanie podľa zjednodušeného postupu o správe e, pani Riera Madurel o európskej výskumnej infraštruktúre. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. A bolo to jasne prijaté. Blahoželám našej spravodajkyni. Ďalší bod je hlasovanie o správe pána Moriona o dohovore o multilaterálnej spolupráci e, v e, severovýchodnom atlantickom rybolove. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Zotváram hlasovanie. A to bolo prijaté blaželám e, nášmu spravodajcovi. A ďalší bod je hlasovanie o správe pani Knak e, o e, osobitnom mieste pre deti v vonkajších krokoch EÚ. Opäť menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Teraz ma zatvárame hlasovanie a bolo to schválené. Opäť blaželám pani Kinok, našej spravodajkyni. Ďalší bod je hlasovanie z práve pána Kotyniho o všeobecnom rámci pre informáciu a konzultácii so zamestnancami. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A bolo to prijaté. blažovám našej spravodajkyni. Ďalší bod je hlasovanie o správe pani Toje o sociálnej ekonomike. Ako vidím, takyňa chce predniesť e, ústny pozmeňujúci návrh. Pani Toja. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Chcem navrhnúť, aby v odseku 12 sme pridali pred slovo sociálna ekonomika komponenty a aby sa e, stiahlo tretí sektor, tak ako je to stojí na zozname. Sú nejaké namietky proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu? Vidím, že nie, tak preto dáme o tom hlasovať. E, hlasovanie menovite o tom pozmenenom návrhu. E, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A e, to bolo prijaté. Blahola želám e, opäť e, našej spravodajkyni. Ďalší bod je hlasovanie o správe pána Campaci o duševnom zdraví. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. A to bolo prijaté, blahoželám našej spravodajkyni. Ďalší bod je hlasovanie o správe e, pána Girka o opatreniam na, na nadvizujúcim na národné akčné plány energetickej účinnosti. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Zatváram hlasovanie. A to bolo prijaté. Blahoželám opäť nášmu spravodajcovi. Ďalšie bod je hlasovanie ehm, o správe e, pani Miguel Ramos o aplikovanom výskume v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. A bolo to prijaté. Blahoželám našej spravodajkyni. Ďalší bod je hlasovanie um, o správe uh, pani Sedlšult o Európskej profesionálnej karte pre poskytovateľov služieb. Než prejdeme k hlasovaniu, chcem dať slovo spravodajkyni. Tak, tak ja... Ďakujem, pani predsednička. Už som tu dosť dlho, aby som vedela, akí by boli e, ľudia radi, keby som nehovorila dve minúty, takže ja len poviem, že toto je príklad e, toho, ako sa e, opakovane snažíme zjednodušiť život našim občanom a uľahčiť im, aby sa právne presadili profesionálne presadili na cezhraničnom základe, ale ja už e, nebudem nič e, dodávať k tomu po hlasovaní vo výbore. okay. Ďakujem pani Sotosov, teraz otvoríme menovité hlasovanie o vašej správe. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Zatváram hlasovanie. A to bolo prijaté. Blahoželám pani Sedršovdovej. Teraz, stení e, kolegovia, som potešená, že vás môžem informovať e, a s veľkým potešením privítať e, delegáciu poslancov a ďalších návštevníkov z štátu Veľký Šurál, zo štátneho Veľkého Urálu parlamentu Mongolska a ich misie v Európskej únii práve si sadli do diplomatickej galerie.